od 9. do 14.30 a potom od 15. do 23. hodiny. Program je verejne dostupný na webovej stránke Európskeho parlamentu. A týmto prerušujem naše panelné